väčšinou sme schválili e, návrh číslo 20 a to bola väčšina 586 hlasov. E, práve je to v toho, aby sa mohli artikulovať e, nejaké prostriedky na podporu. A Okrem toho je tu ešte aspekt zavedenia cieľ v súvislosti s obchodnými vzťahmi z USA. Takže Vieme, ako sa e, rozhodli Spojené štáty a ide o to, aby sme my v tomto nestrácali. Teda e, som, za, som teda veľmi e, spokojná s tým, že sa odsúhlasil návrh číslo 20. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Aguilera. Teraz má slovo pani Ždanoka. Ďakujem pekne, pán predseda. Hlasovala som za tento rozpočet pretože podporuje programy pre mladých ľudí, životné prostredie a tak ďalej. Ale som proti niektorým e, ustanoveniam bloku 15. Peniaze daňových poplatníkov, Istratkom. že by sa poskytovali peniaze na Istratkom. A nikto e, so zdravým rozumom proste nemôže e, súhlasiť, aby sa niečo takéhoto uplatňovalo. Tak kde sa ukázalo, že tu boli nejaké falošné údaje? údaje? Ide len o tre, určite tvrdenie, ako sa prezentujú skutočné fakty. Jeden z príkladov, napríklad Stratkom, poskytuje nesprávne informácie o sputniku v Bielorusku a Lotišské médiá potom tieto nepresné alebo nepravdivé informácie taktiež e, prezentujú, ale Bielorusko e, neposkytuje korektné správy. Ďakujem pani kolegyňa Ždanoka a následuje pán kolega Palmer. Ďakujem, pán podpredseda. Ja by som takisto chcel zdôrazniť a podporu pre program Erasmus+, ale znova chcem zdôrazniť pochybnosti súvisiace s Brexitom a to znamená, či bude Spojené kráľovstvo naďalej pokračovať v Erasme. Tisíce mladých ľudí zo Spojeného kráľovstva z neho čerpali tento rok aj v predchádzajúcich rokoch a 94 vysokých škôl podľa výskumu tohto roka pravdepodobne nebude schopné ich e, zapojiť sa, využiť Erasmus, ak Spojené kráľovstvo vystúpi z Európskej únie. Takže ja chcem vyzvať e, vládu Spojeného kráľovstva, aby sa zaviazala na ďalšie pokračovanie zapojenia Spojeného kráľovstva do Erasmu bez ohľadu na to, či sa ľudia vyslovili za Brexit alebo proti nemu. Ďakujem. Ďakujem. Podobne ako mm, pán McCarthy, budem hovoriť svojim materinským jazykom, hovorí pán Kelly. Chcel by som podporiť tieto návrhy, pretože sú cené. A samozrejme keď podporíte mládež, tak mládež e, to vám to potom vráti. Napríklad aj v prípade Erasmu alebo cestovania po Európe, ale aj v prípade zamestnanosti. Ja som podporil takisto odporúčania EÚ ohľadom klimatických zmien a boja proti týmto zmenám. Toto je dôležité, samozrejme, aby sme dosiahli svoje ciele, ktoré sú naliehavé pre mnoho krajín je to zložitá situácia a mali by sme im zabezpečiť čo najlepšiu finančnú pomoc. Preto by som chcel podporiť túto správu, pretože pomôže ľuďom v Európe všeobecne. Ďakujem, pán kolega Kelly. Tým pádom sme ukončili vysvetlenia hlasovania k správe Holmajer Gardia Zabalrubia. Prichádzame k správe kolegu Petri Sarovama, absolutorium za rok 2017, Európsky podporný úrad pre azyl EASO. A slovo dostane pán kolega Ross. Ďakujem, pán predsedajúci. súd požiadal Európsky úrad pre podporu migrácie, aby e, boli e, postupy lepšie prispôsobené výsledkom výskumu. Ale je tu otázka legálnosti. Po roku 2016 sa vyskytli problémy a pokračovali v roku 2017 OLAF napríklad objavil zasahovanie do postupov pre e, verejnú súťaž, e, nakladanie s fondmi, takisto aj pokiaľ ide o personálnu politiku, ochranu údajov a podobne. Takže EASO, ak sa nezlepší, tak nemá právo na existenciu. Nám ide o absolútnu transparentnosť a s takýmto postupom nemôžeme súhlasiť. Ďakujem, pán kolega Rozasov, pán kolega Polčák. A udelení slova. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Azylová agentúra samozrejme predstavuje jednu z našich priorít. Je to priorita v oblasti bezpečnosti a napríklad prípady násilia proti utečencom na Malte, to je nepriateľné Nepriateľné takisto je aj to, čo sa odohrávalo na pôde agentúry. My tu hovoríme o absolutóriu za rok 2017. Ja som podporil tento návrh uznesenia, ale ako už povedal predrečník, činnosť agentúry v tomto období práve je spojená s mnohými problémami, jednak v oblasti verejného zadávania. 7 milión eur, to je vlastne 10 všetkých platieb z tejto mm, agentúry bolo, bolo nesprávnych týchto platieb. Pochybnosti pri personálnej politiky príjmaní zamestnancov riaditeľ musel rezignovať minulý rok. Ja chcem zaželať novému vedeniu, aby nastavilo výkonnú agentúru, ktorá bude transparentná, taká, akú potrebujeme. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega Polčák. A teraz posledné vysvetlenie hlasovania kolega Kelly. Ja som hlasoval ako pán Polčák aj pán Ruth, pokiaľ ide o absolutorium pre EASO. Veľa ostatných agentúr eh, ju kritizovalo vrátanie súdneho dvora aj eh, úradu prokurátora. Boli tam prípady nesprávnych platieb, nesprávnych postupov pri verejnom zadávaní, využívaní európskych fondov, najímaní pracovníkov, ochrane údajov, a e, takisto harassmentu a podobne. Toto je nepriateľné, najmä v prípade agentúry, ktorá má mať takú autoritu, takže plne podporujem tieto závery a podobne ako Ruth požadujem absolútnu transparentnosť a možno sa tomu budeme musieť opäť po istej dobe venovať. Ďakujem. Ďakujem, pán kolega Kelly. Takže toľko vysvetlenie hlasovania k správe pána Sarvamu a teraz vysvetlenie hlasovania k správe Isabel Garcia Muñoz e, týkajúcej sa absolutoria za rok 2017 Všeobecný rozpočet EÚ, Rada a Európska rada. A začne kolega Polčák. Opäť ďakujem, pane predsedo. Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. Ja by som sa chcel vysloviť e, k otázke udeleniu absolutória vo vzťahu k Európskej rade a rade. Tu treba zdôrazniť kompetenciu parlamentu, ktorý je jediný priamo volený orgán Európskej únie a má kompetencie práve aj na udelovanie absolutória a dlhodobo tu cítime medzi inštitucionálne napätie medzi parlamentom a Európskou radou a aj radou. Samozrejme, legitimita parlamentu je nespochybniteľná. Ak parlament opakovane požaduje, pokiaľ ide o rozpočet Európskej rady a rady, aby bol oddelený a transparentný, a vôbec sa o tom ani nerokuje nakoniec, tak to považujem za pošliapávanie práv parlamentu a tento postoj Európskej rady a rady je dlhodobo nepriateľný ja som na to chcel poukázať, podporil som návrh uznesenia, ale dlhodobo sa s touto otázkou ešte budem musieť vyrovnávať. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega Polčák. A teraz dostane slovo pán Newton Dan. Thank you very much, Mr. President. I couldn't support the proposal to, to... Ďakujem, pán predseda. Nepodporil som návrh o absolutorium pre Radu ministrov. Je to strašný orgán, veľmi tajnoskázky a škodí verej, dôvere verejnosti a mali by sa hambiť vyčistiť si vlastný chliev. Ale zamietnutie absolutória by nebol správny prístup. Potom by rada začala upravovať náš rozpočet, my by sme začali upravovať ich rozpočet a mali by sme zbytočnú vojnu slov, mrhanie časom. Podstatne lepšie je, aby sme osvetlili individuálne príklady Eh, ako rada mrhá peniazmi exotické schôdze, exotické eh, miesta, kde sa ministri stretávajú a nemajú veľa čo diskutovať. Takže to by bol spôsob, ako otvoriť eh, túto diskusiu a prinútiť ich transparentnosti, aby riadne vynakladali peniaze daňových poplatníkov. Ďakujem. Ďakujem, pán kolega Newton Dan. A na záver ešte raz pán Kelly. Yes, je opäť jasné, že Rada a Európska rada neposkytli odpovede opäť znova na otázky, ktoré predložil parlament. Generálny tajomník rady sa ani nedostavil na zorganizované stretnutie. Takže odporúčania parlamentu v uznesení o absolutóriu e, neprevzali ani nezohľadnili do 16. marca 2019. To je nepriateľné Takže túto otázku treba brať vážne a takto to treba povedať Rade. Parlament je dlhodobo toho názoru, že všetky inštitúcie Európskej únie musia byť transpa- transparentné a zodpovedajú sa všetkým občanom únie. Pokiaľ ide o nakladanie s fondmi, plnenie zodpovedností. A musíme zabezpečiť, aby to robila aj rada. A myslím, že je dobré, že parlament sa k tomu stavia takto jednoznačne. Ďakujem. Ďakujem, pán kolega Keli Toľko teda vysvetlenia hlasovania k správe Garcia Muñoz. Týmto sa dostávame na koniec nášho dnešného programu a prajem všetkým poslancom a službám, ktorí sú tu ešte prítomní, dobrú chuť. Schôdza je prerušená do 15.00.